podpredsedničky e, komisie a e, vysokej predstaviteľky únie e, pre zahraničné veci a bezpečnosť a to je náboženská sloboda a kultúrna rozhradosť. Najprv vystupí pán Kulkulas v mene pani Aštanovej. Ďakujem, pán predseda, poslanci. Témy, ktoré sú riešené v návrhu uznesenia parlamentu, sú rôzne, rôznorodé a e, dôležité a rozsiahle a dovolte mi podať e, v mene e, podpredsedničky Katy Aštanovej niektorých prvkov, ktoré môžu pomôcť naplniť dnešnú debatu. Európska únia zamýšľa naďalej podporovať a obajovať vnútorne a najvonok tie princípy, na ktorých bola postavená rešpektovanie ľudských práv, demokracie a právny štát s prijatím Európskeho strategického rámca o ľudských právach demokracii v júni 2012 Európska únia e, pripomenula, že na celom svete e, e, ľudia žiadajú život v dôstojnosti a bezpečnosti a v otvorených a liberálnych demokratických spoločnostiach a EÚ e, e naďalej chce posilňovať e, úsilie pri dodržiavaní univerzálnosti týchto hodnot. Jeden z prvých e, výsledkov stratégie 2012 bolo prijatie e, usmernení EÚ o slobode vyznania alebo náboženstva, ktoré sa má používať e, v jej e, zahraničnej politike. Mm, tieto usmernenia boli použité v delegáciách aby ich e, ďalej e, podporili. Použili e, členské štáty bilaterálne alebo multilaterálne a tiež pri plnení relevantných uznesení v tejto oblasti. Ďalej v spoločnom vyhlásení, ktoré bolo prijaté 20. septembra 2012, vysoká predstaviteľka predstaviteľky predstaviteľia troch organizácií, organizácie e, islamskej spolupráce, e, vyzvali k e, toleranci medzi náboženstvami a tiež odsudili akékoľvek obhajobu náboženskej neznášanlivosti. Náboženské viera sa nesmie používať na to, aby podporovala extrémizmus e, a e, tiež e, odsudzujú nasilie a útoky proti diplomatickým misiám na celom svete. Žiadajú všetkých politických vodcov, či sú už svetské alebo náboženské, aby vyzvali k dialogu a tolerancii jedi na odpoveď na netoleranciu a ignoranciu je vzájomný rešpekt, tolerancia a dialogu, ako citujem z tohoto vyhlásenia. Vysoká predstaviteľka podpredsednička Katia Ostanova a e, zahraničná e, služba spolu e, s osobitným zástupcom EU, pánom Labrindisom, to ďalej presadzujú na všetkých rovniach a odsudzujú náboženskú netoleranciu a diskrimináciu na základe náboženstva alebo vyznania, kdekoľvek táto nastáva. Vysoká predstaviteľka sama sebe osobitne e, odsudzovala násilie na základe náboženstva, ako napríklad v Stredoafrickej republike, kde ona silne odsúdila 27. marca celé vraždy civilov na základe náboženstva a národnosti a tiež vyjadrila svoje eh, obavy eh, z zraniteľnosti eh, obetí, ktoré sú stále vystavené odplate zdôraznila boj proti bezstresnosti a tiež e, zdôraznila e, podporu, e, potrebu úsilia prechodných orgánov pri podpore dialógu a EU sa zasadzuje o dialog medzikultúrny a medzináboženství v duchu otvorenosti a angažuje sa v vzájomnom porozumení aj v rámci UNESCO a Aliancie OSN pre civilizácie a nadácia na Lind a istomúdského procesu s podpísaním e, memoranda EU UNESCO, e, memoranda porozumenia 2012, e, bola spustená posilná spolupráca. My máme spoločné ciele, hlavne aby sme konsolidovali ľudské práva a zachovali mier a podporovali udržateľný rozvoj. A preto Európska únia jasne podporuje silnejšiu viacstrannú spoluprácu. Financovanie EU projektov UNESCO napríklad zahrňa podporu um, pri, e, výcviku e, mladých sírskych utečencov v Jordánsku, nástroj pre expertov, ktorý je zameraný na podporu e, vlády e, a kultúry v, tati, v 13 štátoch. Zachovanie e, živého kultúrneho dedičstva v Egypte a Jordánsku a v Libanone a tiež e, obnovu e, kultúrneho dedičstva v Sýrii alebo e, rukopisov v Timbuktu. Vzdelanie a kultúra sú kľúčové piliery demokratickej spoločnosti. E, vzdelanie ostane silnou časťou e, celkového rámca rozvoja v EÚ. Vzdelanie a pochopenie a podpora a respekt ľudských práv spolu s kultúrnou rôznorodosťou a spoložitím sú kľúčové pre naplnenie eh, mieru a mm, zodpovedného občianstva a udržateľného rozvoja. Úloha UNESCO v um, iniciatíve globálneho vzdelávania je naďalej dôležitá. Vidíme kultúru ako spôsob, ktorý umožňuje a poháňa rozvoj a podpora kultúry je jasne podporou pre rozvoj. Schodská na vysokej úrovni v New Yorku 5. Mm, maja, ktorú zorganizoval UNESCO, bude mm, miestom pre eh, ďalšiu diskusiu o dôležitých e, súvislostiach medzi kultúrou a rozvojom. EU je tiež silným obhajcom rôznorodosti kultúrnych prejav. My sme podporovali e, prijatie dohovoru UNESCO z 2005. a jedným z hlavných cieľov EÚ v našich vzťahoch s tretím štátmi je podporovať e, tento dohovor. A pod e, vedením komisárky Vasiliu a s aktívnou účasťou našej delegácie v Pekingu Čína je prvý pilotný prípad, ktorý ilustruje úlohu kultúry e, v medziľudskej e, diplomácii a vzájomnom pochopení v rámci našich zahraničných vzťahov. Generál tajomník SČV, pán Pierlman, nedávno menoval vo svojom úrade koordinátora pre e, otázky kultúry, ktorý pracuje spolu s členskými štátmi a tiež podporuje spoluprácu v tejto oblasti. Koordinátor e, pre e, európske zahraničné činnosti koná s rôznymi účastníkmi na medzinárodnom kultúrnom poli. Iniciatíva Viac Európy, ktorú podporuje občianská spoločnosť, je tiež aktívna pri spájaní e, viacerých e, účastníkov. Európske združenie národných kultúrnych ústav je tiež e, v popredí. Uznesenie parlamentu správne zdôrazňuje dôležitosť boja proti trestu smrti. Máme silnú a zásadnú politiku jeho zrušenia. Pevne veríme, že e, žiadny kulturálny rozdiel alebo vnímanie nemôže spochybňovať základné právo na život a ľudskú dôstojnosť. Verejne e, sme odsudili a nadalej odsudzujeme používanie trestu smrti v akýchkoľvek e, okolnostiach a štátoch nikdy neprestaneme zdôrazňovať buď našich dialogov s tretí štátmi alebo verejnou diplomáciou krutosť a nevratnosť e, tohoto zastaralého druhu trestu. Usmernenie EU o treste smrti e, nám jasne dajú pokyny konať, e, kedykoľvek e, takýto e, postup nastáva. V kontexte EU Európska únia zohráva kľúčovú úlohu pri prijatí uznesenia voľného zhromaženia o moratóriu na výkon trestu smrti a Budeme pokračovať e, v e, tomto postupe aj tento rok pri ďalšom e, voľnom zhromažení. Madame Janaku. Ďakujem a teraz pani Janaku. Ďakujem, vážený pán predsedajúci. Chcem poďakovať pánovi Korkolasovi, ktorý tu dnes e, zastupuje radu a ktorý E, nám tu predstavil veľmi kompletný zoznam cieľov, ktoré máme. Bolo tu politické hodnotenie rôzneho charakteru, boli tu rôzne náboženské vnímania a to veľmi často bolo využívané na propagáciu nenávisti a na zdôvodňovanie e, netolerancie. Sú tu náboženské menšiny v niektorých krajinách, ktoré trpia kresťanské, moslimské, židovské alebo ďalšie menšiny. Máte tu celú sériu ľudí, ktorí môžu e, trpieť aj v rámci náboženstva, lebo aj tam sú skupiny, ktoré sú agresívne v zmysle náboženskej rôznorodosti. A to všetko potom spôsobuje v Európe problémy. My v Európe rešpektujeme ľudské práva, dohovory e, Rady Európy, základné slobody, základné práva, ale Európa musí preto spolupracovať a musí pracovať s týmito krajinami v zmysle rozvoja. A my si musíme položiť otázku, ako Európska únia využíva nástroje, ktorými disponuje a aký je jej vlastný kultúrny alebo politický prístup, ale aj preto, aby prispela e, k takému priestoru, ktoré, ktorý by umožnil koexistenciu rozličných náboženstiev a aby vlastne e, to bolo užitočné pre krajiny aj pre režimy. Skutočne, keď sa pozrieme na históriu, práca v tomto zmysle a kultúrna diplomacia je veľmi dôležitá a to všetko nás vedie ku kultúre, vzdelávaniu, výchove a to všetko sú tie najdôležitejšie nástroje a v tomto kontexte je myslieť na také dôležité témy, ako je rovnosť mužov a žien. Používame veľmi často tieto otázky na to, aby sme sa pokúsili odôvodniť a podporiť netoleranciu, pretože E, my tu máme veľmi často e, uznávame rôzne zdôvodňovania netolerancie. Keďže toto je moje posledné vystúpenie v Európskom parlamente, ktorý opúšťam, tak e, chcem to využiť aj na to, aby som sa poďakovala predsedníctvu a všetkým kolegom a, a chcem im zaželať, aby sme mohli pokračovať rýchlejšie v zmysle demokracie a e, lepšej budúcnosti. Ďakujem pani Gomš. E, e, ja ďakujem kolegyne Janáko nielen preto, že to je jej posledné vystúpenie v tomto parlamente, ale chcem jej poďakovať aj za tú jej otvorenosť a že prijala mnohé príspevky z mojej skupiny do tejto správy. Európska únia ctí základné práva, demokraciu, právny štát a tieto e, hodnoty, o ktorých si myslíme, že sú univerzálne, sú prítomné vo všetkých európskych politikách a musia sa prejaviť aj vo vonkajšej činnosti Európskej únie, či už na multilaterálnych fórach, podpisovaných dohodách, v obchodných dohodách, rozvoji a tak ďalej. Celý svet, v ktorom žijeme, E, tam je potrebné vzájomné uznanie, dialog a to je veľmi dôležité, až nevyhnutné, aby sme e, si mohli tieto univerzálne hodnoty ctiť, aby sme mohli zadefinovať istý konsenzus, pokiaľ ide o tieto hodnoty. Bojovať proti všetkým formám extrémizmu, xenofóbie, netolerancie a nenávistie je jednou z permanentných víziev, ktoré stoja pred Európskou úniou. Svet e, nezažil e, e, koniec histórie kolapsom Sovietskeho zväzu a preto vidíme e, rozličné kultúrne, náboženské, etnické, sociálne e, a ďalšie rozdiely, ktoré sú často politicky instrumentalizované a e, majú negatívny dopad na ľudskú bezpečnosť. Máme tu Stredoafrickú republiku, e, ktorá je e, príkladom toho, ako e, náboženské problémy kanalizovali oveľa hlbšie problémy. Preto je dôležité, aby sme nestrácali pojem o tom, že extrémizmus a terorizmus, ktoré vyplývajú z náboženského fanatizmu, čo je z tých, jedna z tých najnebezpečnejších foriem fanatizmu, majú viac obetí mimo Európy ako v Európe. Napríklad v prípade islamského radikálneho extrémizmu je oveľa viac obetí medzi moslimami ako v iných komunitách. A preto e, nie, nemusíme e, veriť tým, ktorí sa snažia ospravedlňovať diskrimináciu a sektárizmus, sektárstvo bojom proti e, extrémizmu. Pozrime si na Stredný východ E, často tu prebiehajú také selektívne a e, jednostranné kampanie, ktoré e, sú často jednostranné vo svojich hodnoteniach, ale vlastne my si musíme uvedomiť to pozadie, na ktorom k tomu dochádza. A tam dospejeme k záveru, že moslimské krajiny sú hlavnými obeťami extrémizmu a náboženskej nežnásanlivosti. A preto si myslím, že Európska únia musí bojovať za e, efektívne mechanizmy a Európska únia by mala stať v prvej línii reformy rozšírenia Bezpečnostnej rady OSN. Iba takto dospejeme k, ku koncu e, beztrestnosti. Prerušená pani Gómez. Pán Štátler, pán predseda, pán minister desaťročia sme nevideli prenasledovanie takého množstva kresťanov a takých po, veľký počet kresťanských obetí ako v posledných rokoch. Zoberme si Pakistan, Irak a Sýria. Tam sú tragické čísla. V týchto krajinách, najmä v Sýrii a v Iraku, sú kresťanské komunity, ktoré patria k najstarším kresťanským komunitám sveta a sú prakticky vyvražďované. Je to dôsledok zlej politiky Západu, za ktorú sme spolu zodpovední. Preto by sa mala EÚ konečne zmocniť ochrany e, kresťanov, nielen všetkých iných agnostikov a podobných, ale kresťanov, ktorí nemajú takúto ochranu. A k bodu 30, v bode 30 sa hovorí o zásade vzájomnej kondicionality. Správne ale kde je táto zásada vzájomnej kondicionality alebo táto zásada reciprocity, keď hovoríme o Turecku? Turecko prenasleduje nielen kresťanov u seba doma, ale podporuje ešte aj bandy vrahov na pohraničí so Sýriou, kde vyvražďujú celé arménsko-kresťanské dediny. Znovu sú Armení prenasledovaní Tureckom a Európa sa prizerá. Turecko sa len prizerá a vie, že v minulom storočí e, vykonali prvú genocídu Arménov pri prenasledovaní kresťanov a ešte niekoľko slov ku centru kráľa Abdula to je figový list Habatitov vo Viedni, ktorý netreba brať vážne. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Preda. lungul uh, acestui mandat am abordat Počas poslaneckého obdobia som sa dostal k rôznym porušeniam náboženskej slobody a ochraňoval som náboženské spoločenstva v rôznych krajinách, najmä v našom naliehavom uh, Eh, uznesení, o ktorom hovoríme každý štvrtok, musíme odsúdiť eh, akty násilia voči náboženským obciam, spoločenstvám, bez ohľadu na to, či sú to kresťania, buddhisti, židia, bahaji alebo nejakí iní. Členovia týchto spoločenstiev majú upierané základné práva len preto, že sú členmi náboženského spoločenstva. Taktiež sme odsúdili snahu zničiť alebo zavrieť niektoré modlitebne kostoly v niektorých krajinách. Aj tu budeme na základe môjho návrhu hovoriť prenasledovanie, o prenasledovaní kresťanov v Pakistane na základe zákonov o blasfémy. Vzhľadom na tieto špecifické reakcie je veľmi dôležité, aby sme koherentne konali v EÚ, aby sme sa vyrovnali s rozširovaním neznášanlivosti. Preto považujem správu mojej kolegyni eh, Janatu za veľmi dôležitú keď hovoríme o zahraničnej politike EÚ v svete náboženských a kultúrnych rozdielov, zistujeme, že ide o veľmi citlivú otázku, ktorá rozdelila, ktorá zaujíma aj, obča, aj členov výboru pre politické otázky. Budeme o tom ale hlasovať a takto si budeme, sa budeme môcť vrátiť aj späť k tejto problematike a budeme môcť riešiť zásady konania. Plne súhlasím s mojou kolegyňou Janaku, že kultúrne a náboženské rozdiely sa príliš často využívali na globálnej úrovni ako zámienka pre závažné porušovania ľudských práv sú stále viac a viac zdrojom polarizácie a konfliktov a extremistického násilia. Musíme sa, stačí sa pozrieť na to, čo sa deje v Nigérii. Pozrime si útok na Abudžan v pondelok, kde bolo veľa obetí. Viac ako 1500 ľudí prišlo o život od začiatku tohto roka po zvýšení násilia skupiny Bohotaram je to niečo, čo nemôžeme samozrejme akceptovať. Našej, naša stratégia musí byť konzistentná a rozhodná. Musíme systematicky zdôrazňovať, že neznášanlivý výklad každého násilia, ktorý umožňuje násilia a prenasledovanie ľudí iného presvedčenia, nie je v súlade s hodnotami EÚ a univerzálnym charakterom ľudských práv. Teraz pani Ľubčeva, prosím. Pán predseda, podporujem uznesenie, ktoré sa týka zahraničnej politiky EÚ sladom eh, na zahraničnú rozmanitosť. Sme tu predstavitelia rôznych politických skupín a predstavujeme aj občanov EÚ a potrebujeme jasné zásady, ako bojovať, naše, e, ako bojovať náš svet. EÚ zastupuje krajiny s rôznymi kultúrami, s rôznymi identitami, hodnotami a máme tu zodpovednú úlohu realizovať takú zahraničnú politiku, kde sa neporušuje zvrchovanosť členských štátov a musíme chrániť aj ľudské práva. Preto sa musí zohľadňovať aj kultúrna rozmanitosť a rozdiely. Kultúrna a náboženská rozmanitosť, rozdiely sú niekedy zdrojom napätia a konfliktov a takto to nesmie pokračovať keď hovoríme o tolerancii a stabilizme, hovoríme súčasne aj o xenofóbii, o neznášanlivosti a to sú veci, ktoré poznáme z našich dejín a preto by sme sa mali poučiť z našich skúseností a odovzdávať ich tým, ktorí stoja pred rovnakým rizikom. A preto naša zahraničná politika by mala vychádzať zo stabilnej demokracie, medzinárodnej spolupráce a ochoty nájsť konštruktívne riešenie problémov. EÚ by nemala podporovať e, by nemala prestať podporovať rozmanitosť, sekularizmus a budovanie demokratických inštitúcií vo svete. Naša zahraničná politika určuje aj rozvoj kľúčových regiónov a to aj určuje našu schopnosť chrániť ľudí, zaručiť bezpečnosť a rozvoj budúcich generácií. To určuje aj našu budúcnosť. A mnohí podporujú predstavu toh, myšlienky týchto uznesení. Máme veľa utečencov zo Sýrie. Ešte sme nehovorili o extrémizme a xenofóbii. To sme neprekonali. V mojej vlasti máme veľký prílev utečencov a to vyvoláva rôzne reakcie. Vidíme E, dopad kultúrnych rozdielov a ochrana menšinových práv je súčasťou tohto problému. Preto by sme sa mali držať našich európskych kritérií a toto všetko treba riešiť z dlhodobého hľadiska. Potrebujeme dlhodobé riešenia, aby sme zaručili vnútornú aj vonkajšiu bezpečnosť. Ďakujem a teraz pán Gžip. Pán predseda, parlament eh, má osobitnú úlohu, osobitné um, práva eh, v um, oblasti eh, boja o práva človeka, ako je práva na život a eh, rovnoprávnosť a eh, rovnosť žien, aj ochrana detí proti všetkým drom súli ale jednou z najdôležitejších práv je právo na náboženské vyznanie a pestovanie tradície a kultúrnej rôznorodosti. My sme zapísali tieto práva krvného v našich dokumentách do ročnej správy o dodržiavaní práv človeka a o uh, Európskeho parlamentu aj v

Ehm, usmernení unie v e, tejto, e, v tejto oblasti. Je to dostatočné? Ukazuje sa, že nie, pretože často sa stáva, že v štátoch, ktorí máme e, vzťahy a ktorí tiež majú upravené vzťahy s Európskou úniou, napríklad dohody o rôzneho druhu o spolupráci alebo pridruženie, alebo zachovajú a udržiavajú humanitnú pomoc alebo iné programy spolupráce. Zároveň počas činnosti rôznych organizácií, ktoré sa zabrajú sledovať porušovaním e, práv e, kresťanov a ich prenasledovaním, napríklad organizácie Open Doors. Prvé miesto v oblasti e, prenasledovania kresťanov má Severná Korea, kde je 12 tisíc protestantov a katolikov a 800 tisíc je v ilegalite. A tiež prenasledovanie kresťanov sa deje v Saheli a v Somálsku a napriek tomu, že e, tam je e, vláda umiernená, e, v mnohých oblastiach je tam katolická církev v ilegalite. Tiež Pakistan je na 8. mieste neslavne známych štátov v oblasti prenasledovania. Minulý rok 90 kresťanov bolo zavitých v útaku v Pešovare. V štátoch, ktoré sú ohrozená prenasledovaním, sú, je tiež Republika Južnej Afriky a e, koalícia e, tam e, koná brutálne násilie proti kresťanom. Podobne je to vo veci Sýrii. Tam je vonkajší konflikt, kde sa ukazuje, že 9,5 milióna ľudí bolo presídlených, ale e, spomedzi tých 2,5 tisícovej menšiny armejských, ktorí e, hovoria jazykom z čas Krista e, v oblasti Melody, e, toto obyvateľstvo je odsudené na e, vymrete. E, v tejto oblasti máme asi 180 e, miliónov kresťanských obcí, ktoré sú vystavené takýmto prenasledovaniam, ale tiež iné náboženské menšiny. A nakoniec sa signalizuje, že boli k tomu pridaní aj krímsky Tatári. Najdramatickejšie sú situácie, kedy hynú ľudia, pretože sú iného vyznania niekedy e, sa e, ne e, e, ochraňuje ich majetok, e, aj e, materiálny, aj kultúrny. A ďalším rečníkom je pán Huit. Ďakujem veľmi pekne. Na ešte 5-ročné obdobie sa blíži ku koncu. Musíme aj primerane rešpektovať kultúrnu diverzitu a nesmieme ustúpiť v otázke základných práv. A to je jedna z najväčších vízie v Európe a v celom svete. Máme tu v tomto parlamente rozdiely medzi pravicou a lavicou a ja dúfam, že sa to neodrazí na hlasovaní a že zabezpečíme rešpektovanie všetkých náboženstiev. Európsky konzervatívci chcú hlasovať proti tejto správe a správ ľudských právach, pretože tam majú byť aj otázky e, občianských a hospodárskych práv, ale ja dúfam, že zajtra bude iné hlasovanie. Spojené štáty, Spojené kráľovstvo niekedy kritizujú multikulturalizmus, ale treba ho podporovať, neodsudzovať Bojím sa, že britskí konzervatívci budú žiadať osobitné hlasovanie o treste smrti, ale nemajú podporu a je to veľká hamba v svetle e, celosvetovej kampane proti trestu smrti a zahambuje mňa aj moju krajinu. Ocek 30 obsahuje záväzok zahrnúť ustanovenia ľudských práv do obchodných zmluv EÚ. Ja viem, že to je veľká výzva pre niektoré skupiny v tomto parlamente a ja viem, že vo väčšine prípadov vznikajú obavy o ľudské práva, ale veľmi ťažko je to riešiť v týchto zmluvách. Potom je tu otázka posilnenia boji proti náboženskej perzekúcii v zahraničí. Tu musíme byť tiež aktívni a chceme tomu zabrať aj doma. Chcem sa poďakovať tým, ktorí sa lúčili s týmto parlamentom skôr, než odchádzajú do e, dôchodku. Ja dúfam, že sa vrátim ja som pracoval posledných 5 rokov hovorca za ľudské práva za svoju politickú skupinu a musím povedať, že to bolo pre mňa veľké pre, privilégium. Naša politická strana zaviedla v Británii etickú zahraničnú politiku. Boli sme kritizovaní za tento cieľ. Ja chcem ale pracovať za lepší svet a morálka je niečo, čím sa riadím. Nie morálka, ktorá vychádza z jedného náboženstva alebo ideológie, ale chcem jasne rozlišovať medzi tým, čo je správne a čo je nesprávne. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Svensson, 3 minúty. Po 50 rokoch v politike a po 5 rokoch tu E, je vlastne naposledy dnes, e, keď sa tu vyjadrím k našim záležitostiam. Chcem sa poďakovať Európskemu parlamentu za prácu, ktorú odviedol za posledných 5 rokov. E, môj obraz je veľmi pozitívny. Európsky parlament vždy bojoval za ľudské práva, za práva občanov. A teraz musíme dosiahnuť to, aby táto aby tento boj vnímali aj občania a aby simultáne bol sprevádzaný aj ekonomickým rastom. E, takéto vnímanie je samozrejme chválohodné, ale sú to ešte aj ďalšie veci, ktoré sú veľmi dôležité pre Európsky parlament a pre poslancov. Je to ochrana európskych hodnôt E, vlastne každý, nezávisle od rasy, náboženstva by mal mať právo na na, mať právo uplatňovať si svoje práva. A my jednoducho nemôžeme povedať, že keď niekto iný v dôsledku svojho náboženstva je prenasledovaný, tak musíme robiť všetko preto, aby tí, ktorí sú prenasledovaní, aby sme pochopili, že tých 80% prenasledovaných sú prenasledovaní preto, lebo sú kresťania, lebo sú veriaci. A, a to nemôžeme jednoducho podceňovať, vážený pán predseda, keď tu hovoríme o spravodlivosti a o hodnotách. Takisto musíme myslieť aj na práva, na hodnoty, na to, čo tvorí našu identitu. To sú inšpiratívne e, prvky, ktoré nás vedú pri našej inšpirácii a my nechceme tieto hodnoty a tieto práva monopolizovať, my chceme ich zdieľať a chceme, aby kresťania už neboli viac prenasledovaní aby sme sa nevrátili do obdobia temna. A aby tu bola skutočná tolerancia, lebo keď máme iné náboženstvo, tak by sme ho mali rešpektovať a takisto by sme mali očakávať od iných,

výlučne len napríklad kresťanské hodnoty ako napríklad v maďarskej ústave je pre nás varovaním. ďakujem pekne. Ähm, sú äh, dva zlé javy, s ktorými sme konfrontovaní. Jeden äh, jav je zneužívanie náboženstva a druhý e, jav je prenasledovanie náboženstva a e, veriacich ľudí a e, rúcanie slobody vyznania. Zneužívanie náboženstva nastáva, keď sa boženstvo používa ako nástroj pre E, ideologistické žele a keď sa používa na teroristické účely a keď v mene náboženstva sa e, prenasledujú a vraždia e, ľudia. A to žiaľ neplatí len pre islamizmus, ale máme tu dočinenia s javmi, ako napríklad aktuálny Putin, ktorý ohrozuje Európu, ktorý napríklad sa Ehm, pasuje za ochrancu ehm, kresťanstva, ale e, zároveň e, je e, agresor a mocový vrah, ale od mnohých je vnímaný teraz ako ochranca kresťanstva. Máme však aj ďalšie javy a to je prenasledovanie náboženstva a kresťanov na celom svete a proti tomu musíme sa braniť našej e, zahraničnej politike a to je energicky, bez ohľadu na to, e, aké náboženstvo ide, e, ktorého sloboda e, sa e, porušuje. A napriek tomu chcem e, sa vysloviť proti tomu, čo povedal pán e, Zala. V našej Lisbonskej zmluve e, sa hovorí o e, Ehm, náboženských koreňoch Európy. A táto Európa je rôznorodá, ale stačí len pozrieť sa na Strasburg eh, z jeho katedrál strate a vidíte jasne, v tejto, eh, že táto Európa eh, je Eh, ovplyvnená eh, kresťanstvom a eh, starším súrodenstvom kresťanstva židovstvom. A toto je Európa a laický štát nie je štát, ktorý tieto korene odreže, ale je to štát, ktorý ľudí nenúti ku konkrétnej viere. To je laický štát ale e, my sme e, predsa z 80% kresťania v Európe. My e, máme tieto hlboké kulturálne kresťanské korenia a preto máme toto osobitné povinnosť, aby sme prenasledované národy a kresťanov na svete obhajovali bez toho, aby sme niekoho zanedbávali. A keď celkovo ide o náboženskú slobodu, tak musíme cieľene e, zastupovať kresťanov, e, pretože na kojno by sa mohli obracať, ak nie na nás. A e, kto naozaj má záujem o slobodu náboženstva, tak ten nebude môcť mať žiadne výhrady voči tomuto smerovaniu. Pretože ten, kto chráni jedno náboženstvo, chráni všetky. A ten, kto nemá žiadny rešpekt voči vlastnému náboženstvu a ktorý sa nestará o vlastnú náboženskú obec, tak e, ten e, potom e, nebude môcť vplývať na svedomie druhých a, a my musíme zachovať kresťanstvo v Európe a potom budeme môcť ochraňovať aj ďalšie náboženstva. Here. Ďakujem, pán Mersky tu nie a mm, preto požiadam pána Kellyho vystúpenie. Ďakujem, pán predseda. E, hoci tu e, nie je veľa ľudí prítomných, e, táto téma je pre nás veľmi dôležitá. Sloboda náboženstva a uznávania um, kultúry a rešpektu oboch vecí sú všetky veľmi dôležité, hlavne dnes, keď dostaneme pokrok ako obyvateľstvo a ľudská rasa. Každý štvrtok popoludne diskutujeme o týchto veciach, eh, kde vidíme nespravodlivosť na celom svete. Ako kolega Preda povedal, budeme o tom hovoriť opäť zajtra popoludní. Hlavne o nespravodlivosti, ktorá sa pacha na kresťanok v Pakistane. A je isté, že obrovská nespravodlivosť sa pácha na kresťanok na celom svete. A my hlavne v našej skupine, ako povedal kolega posiela ďalší, my hlavne by sme mali uh, ich obhajovať. A takto budeme obhajovať uh, e, slobodu pre všetky náboženstva, aj pre tých, ktorí nemajú žiadne náboženstvo, ktorí neveria v žiadneho Boha. Toto je tiež veľmi dôležité. A obzvlášť, ja by som rád videl ďalších 5 rokov v tomto parlamente, že Prehodnotujem politiku, ktorú máme vo veci rozvoj podpory pre štáty a dohody so štátmi, ktorá má zaručiť, že e, v týchto štátoch budú existovať náboženské slobody a že e, budú uznávať kultúrnu rôznorodosť a práva žien. Je to škandalózne, keď vidíme, čo sa deje na celom svete keď opierajú ženám ich práva. A posledná je, aby sa skončil trest smrti, ako povedali kolegovia. Ďakujem, keďže nikto sa nehlási do uh, spontánnej rozpravy, chcem dať slovo pánovi Kurkulasovi na konečné um, vystúpenie. Veľmi pekne ďakujem, vážený pán predsedajúci. Ďakujem poslancom za túto výmenu názorov, ktorá bola konštruktívna. My si preštudujeme obsah uznesenia o náboženských slobodách. Rád by som povedal, že samozrejme chrániť náboženskú slobodu, e, vyhnúť sa e, násiliu voči náboženským komunitám, to je jedna z mojich prvých priorít Eh, jedna z mojich hlavných orientačných línií. Chcel by som pripomenúť, že pani Aštonová a rada už niekoľkokrát opakovane reagovali na situácie, keď náboženské slobody boli potierané napríklad v Iraku, v Iráne, v prípade Alexandrie, Pakistánu, e, Tuniska, tam sa všade hovorilo o týchto záležitostiach, ktoré náboženské spoločenstva, ktoré sú historicky prítomné v týchto krajinách, v týchto oblastiach, priamo ohrozujú. Ja plne súhlasím s pani Janaku Európa nechce vnúcovať svoje vlastné kritéria a svoje vlastné hodnoty. My rešpektujeme rôznorodosť, rôznorodosť, ktorá je tiež základnou charakteristikou Európy a aj e, vlastne hýbe vnútrom Európy. Chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí pracovali na týchto otázkach a najmä tým, ktorí opúšťajú parlament. Pani Janaku, e, ja vám naozaj veľmi pekne ďakujem za všetko, čo ste urobili pre európsku integráciu. Myslím si, že váš prínos je známy, nebudem to tu ďalej rozvádzať, e, ale dovolím si spomenúť vašu veľmi dôležitú úlohu pri príjmaní veľmi dôležitého textu a síce nariadenia o financovaní politických strán a nadácií. Pani Janaku, veľmi pekne vám ďakujem za váš prínos. Myslím si, že ste boli e, štyri obdobia e, európskou poslankyňou a ja vám prajem veľa úspechov vo vašich budúcich aktivitách. Ďakujem, pán Koklas. Dostal som e, jeden návrh na uznesenie e, ku koncu tejto rozpravy od výboru pre zahraničné veci. Rozpravu zatvárame a hlasovať sa bude zajtra o 12. Dámy a páni, ďalší bod na programe je správa pána e, Švába porušovanie predpisov o hospodárskej súťaži. Najprv chcem pozvať pána Švába, aby vystúpil